Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe zunächst... Kolegyne a kolegovia, najprv tu mám jedno oznámenie. Pri otvorení schôdze um, pondelok 3. apríla um, boli podľa článku 69 C rokovacieho poriadku oznámené niektoré uh, rozhodnutia výborov. Nedostal som k tomu žiadne návrhy na hlasovanie v parlamente, čiže môžeme to takto považovať za schválené. Takže ďalšie hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci